El señor presidente. Pán predseda. Buenos días, amigas y amigos, colegas. Dobré ráno, vážení kolegovia. Otváram dnešné zasadnutie. Prvým bodom dnešného rokovania je správa nášho kolegu Kalfinu o poskytnutí záruke EÚ na straty EIB z úverova záruk za, na projekty mimo Európskej únie. Pán Kalfin, ako spravodajca, dostane hneď slovo. Pán Kalfin, viete, máte 4 minúty na začiatku, teda dokopy 6, ale dve máte potom ešte na záver rozpravy, dve minúty. Takže e, samozrejme, keď budete teraz hovoriť 6 minút, tak potom vám nedostane žiadny čas na záver. Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, súčasný mandát Európskej investičnej banky pre operácie mimo EÚ vyplynie, vyprší koncom októbra. Parlament a rada sa teda musia dohodnúť na predĺžení